tí, e, ktorí chcú vstúpiť na územia, územie Pakistanu alebo USA, musia mať povolenie. Aj v týchto krajinách existujú predsa ľudské práva. Každý, každá krajina, každý štát má právo akceptovať e, tých, ktorí prichádzajú k ním, alebo neakceptovať. A ľudské práva sú e, všade rovnaké. Tí, ktorí utekajú pred smrťou, tak tých ochraňujú zmluvy. Tých treba prijať. Ale na vonkajších hraniciach treba kontrolovať tí, ktorí vstupujú. A všetko okrem toho je, všetko okrem toho je utopia. Eh, a ja dúfam, že Európska únia bude trvať dlhé roky. Ďakujem. Ešte je tu eh, otázka, len jedna jedna modrá karta pre každého rečníka, preto dávame slovo pánovi Noizerovi. Vážená pani predsedníčka, kolegovia, mne ide o tých ľudí, ktorí už boli prijatí, akceptovaní a máme núdzovú humanitárnu situáciu. Ja chcem poukázať na situáciu na, na gréckých ostrovoch. Potrebujeme konať rezolutne a to očakáva OSN od EÚ a od Grécka. Domnievam sa, že je to naša spoločná blamáž, keď OSN nás musí vyzývať k tomu, aby sme aj my e, e, e, rezolutne konali. Dramaticky sa zhoršila situácia počas ostatných 12 mesiacov. Ide o to, e, že situácia detí je mimoriadne zlá. Jedna tretina tých, ktorí boli prijatí v Grécku, sú deti mladší ako 12 rokov. Hygienická situácia, e, e, situácia zdravotná, E, v úplne preplnených táboroch katastrofická. Preto mm, je nevyhnutné naliehové mať spoločnú konferenciu Komisie EU vlády Grécka, Chorvátska, pretože predseda rade a OSN, aby sa táto situácia na greckých ostrovoch stala skutočne humanitnou. Ďakujem. Teraz má slovo pán Hakarajnen. Ďakujem. Kto by bol ochotný e, zaplniť svoje domovy hostiami, ktorých nikto nevolal, nepozýval vo Fínsku na severe? E, sme v takej situácii, že 35 tisíc utečencov, takých označovali v roku 2015, e, ocitli sa u nás objavili sa znásilnenia detí a mládeže. Exponenciálne narastli takéto trestné činy aj e, e, my sme mali ženy a deti, ktorí prišli do Fínska. Ja som si raz e, vyšiel na externé hranice, ja som počítal ľudí. 500 ľudí v ten deň prešlo. Všetko to boli mladí muži. Média však tvrdili, že to boli ženy a deti. Vlastné oči ma neklamú. Bodaj by média si nasadili okuliare e, pravdivosti, A kto bude znážať zodpovednosť za, e, za mladého muža, ktorý e, podreže mladú ženu. Otázka na vás, modrá karta. Akceptujete? Áno. Ďakujem pekne. Povedali ste, že doma e, by nikto neakceptoval e, nezvaného hostia, ale e, Nikto, nikto, z my, nikto nás tu nepozýval, ale máme tu právo e, sedieť. Boli sme zvolení e, na základe princípov právneho štátu a máme azylový systém, ktorý nie je o tom, že pozývame ľudí, ale ľudia, ktorí prídu, sú posudzovaní a hodnotení na základe princípov právneho štátu. Máme azylový systém. Myslíte si, že oni nemajú žiaden, žiadne právo na prístup k zásadám právneho štátu? Nech sa páči odpoveď. Áno, hovoríme o obchodovaní s ľudskými bytostiami je to rovnaké ako obchodovanie s drogami, ale ak ide o ľudí, tak sú to väčšie peniaze a pravidlá sú tie isté. E, princípy právneho štátu je jedna vec a trestná činnosť takýchto ľudí je druhá vec. Oni vôbec nedbajú o zásady ľudských práv. Ďalej má slovo pán Basesku z EPP. Ďakujem pekne. Európska únia potrebuje migrantov potrebuje kontrolovanú migráciu. To, čo sa teraz deje, znamená nekontrolovanú migráciu, nekontrolovanú migráciu, znamená obchodovanie s ľuďmi. A z toho titulu sú ľudia, ktorí e, snažia, snažia dostať do EÚ cez vonkajšie hranice. Sú to ľudia e, v nebezpečí, v ohrození. Sú v ohrození od chvíle, kedy odídu zo svojej donoviny prechádzajú cez tranzitné krajiny, kde ich zachytia e, kriminálne siete dostávajú ich na lode, ktorými sa pokúšajú dostať do EÚ. My musíme niečo robiť s touto nelegálnou migráciou. Musíme to riešiť pri zdroji. Potrebujeme e, e, dohody s krajinami pôvodu, krajinami tranzitných krajín, aby tie, tá organizovaná trestná činnosť bola neutralizovaná. Potrebujeme mať spoločné e, plavidlá EU člen členských štátov, ktoré sa postarajú o to, aby títo migranti boli vrátení do východzích prístavov. Ak to neurobíme, tak ešte ďalejšie roky budeme mať problémy s nelegálnou migráciou. A čo budeme robiť v Chorvátsku? Čo budeme robiť na greckých ostrovoch? Práve som povedal, čo je potrebné robiť. Prosím, dodržiavajte minútové rečnícke okno. Ďalej má slovo pán Zimňok z ID. Neustále hovoríme o neriešenej migračnej kríze. A prečo? Pretože EÚ sa naďalej, e, naďalej hm, nie je ochotná otvoriť oči pred realitou a diskutovať o tom. V Maďarsku hovoríme o utečencoch a azylovi. Azyl, azylová legislatíva nám povie, čo je a čo nie je správne. Ja si myslím, že tento problém sa dá pomerne jednoducho riešiť je potrebné mať zatvorené hranice, je potrebné bezpečne dostať týchto lodí do východzích miest prístavov. Nelegálni migranti e, musia byť vrátení a tým, že sa vynaloží určitý tlak na krajiny pôvodu. Na jednej strane e, s veľkou radosťou mm, dopúšťame to, že nelegálni migranti e, vstupujú ku nám, ale ale pritom e, e, e, nesmieme si z dovolenky priniesť cudzokrajné rastliny alebo ovocie. Veď to je absurdné. Mali by sme sa postaviť zodpovedne k právam občanov EÚ. Mali by sme skutočne mali by sme začať, mali by sme utesniť naše hranice. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Deli z EPP. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, toto je veľmi dôležitá téma, ale treba si uvedomiť, že je tu aspekt, o ktorom sme ďalš, ďal, zatiaľ nehovorili a lavicovi kolegovia sa veľmi radi vyhybajú tomu aspektu ako bosnianskí občania, ako občania gréckých ostrovov majú žiť v takýchto podmienkach, keď už roky prechádzajú migranti cez regióny, mesta a dediny a e, e, občania e, domovskí občania e, e, majú obavy výjsť e, von za tmy. Ja som zo Srbska a viem, aká je dramatická situácia. V roku 2017 migrantov bolo toľko, že sa jednoducho nedalo tam žiť. Na, v južnej časti EÚ tá situácia sa ešte naďalej zhoršuje. Je potrebné podať pomocnú roku, ruku tranzitným krajinám. Na Balkáne nie sú to bohaté krajiny a občania týchto balkánskych krajín majú pocit, že, e, každý, e, že všetci sa starajú len o migrantov a e, samotní občania sú prehliadaní. Teraz má slovo pani Čojdrová z EPP. Mm, dámy a páni, tomu čela, čeli Európska únia na svojich hraniciach, to je skutočne mimoriadná situácia. Humanitárna situácia utečencov v niektorých hospotoch je katastrofálna. Ja sama som navštívila hotspot Muria, viem, ako tam ľudia žijú. Aj napriek tomu e, sa nechcú vrátiť domov a dokonca väčšina z nich nemá kam vrátiť, predovšetkým sírsky utečenci. Do pohybu sa dalo milióny e, ľudí zo Syrie, Pakistanu, Afganistanu a to nie je bežná situácia, na ktorú by sme boli pripravení dnes v roku 2020. Európska únia je už pripravená lepšie, preto súhlasím s tým, čo hovoria kolegovia z Chorvátska, že chorvátska vláda a chorvátske pohraničné sily robia to, čo majú robiť. Musia chrániť vonkajšie hranice EÚ. Áno, samozrejme, musíme sa správať ľudsky a tou hlavnou skupinou, najohrozenejšou skupinou sú e, deti bez prievodu, deti s matkami a tým je potrebné pomáhať predovšetkým. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je kolega Ressler z EPP. vážená pani predsednička. Migranti majú naozaj veľmi zložité životné podmienky, ale miestne obyvateľstvo čelí kríze. Toto je svedectvo o tom, ako nie sme pripravení čeliť migrácii. Videli sme e, obrázky z Grécka, ktoré sú znepokojivé a takisto aj z hranice Európskej únie, z najdlhšej hranice Európskej únie. Neoplivňuje to iba tieto krajiny, ale celú Európsku úniu. Chorvátsko dokázalo svoju solidaritu v 90. rokoch, keď zobralo e, viac ako milión utečencov a ľudí bez domova, ale boli tvrdenia, že e, došlo k zlému zaobchádzaniu s migrantmi. Polícia chráni eh, hranice Európskej únie a zachraňuje migrantov zo situácií, kde dochádza k ohrozeniu ich života. Chorvátsko a Európska únia sa nesmú podvoliť politickému tlaku, ktorý bol očividný a ktorý sa snaží zmeniť efektívnu politiku ochrany hraníc. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme uzavreli rozpravu. Sedem ľudí požiadalo o slovo v spontánnej rozprave. Teraz uzatváram zoznam a vypočujeme si všetkých siedmých. Najprv tu máme Luisa Devezu od socialistov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, že ste dovolili nám všetkým ujať sa slova v tejto veľmi dôležitej diskusii. Myslím si, že bolo jasne povedané, že tu hovoríme o ochrane základných ľudských práv na hraniciach Európskej únie. A hovoríme o tom, pretože tieto práva sú porušované nielen na hranici medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Ale jednoducho nie sme na to pripravení. Nezastávame sa našich hodnôt, nezastávame sa právnej situácie, ako Fernando López Aguilar a ostatní kolegovia povedali. Takže keď rada hovorí o nelegálnom prekročení hraníc, čo keď sa niekto objaví na hranici a nemá so sebou žiadosť o azyl. Ako môžete povedať, že je to nelegálny prechod hraníc? Títo ľudia predsa môžu e, požiadať o tieto žiadosti o azyl, vravíte. A keď sa nedostanú e, na tieto konzuláty alebo veľvyslenie s čím prídu na tie hranice? Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, dodržiavajte dôstojnosť Európskeho parlamentu. A teraz to máme eh, pani Zovko z EPP. Poprosíme o mikrofón. Tieto veci sa stále posúvajú dozadu. Je to naozaj strašné voči ostatným poslancom, ktorí hovorí o iných témach. Prosím vás, už konečne vedte toto zasadnutie a nie prerušujte ľudí presne po jednej minúte. Takto to ďalej naozaj nejde. Pani Zovko, nech sa páči, máte slovo. Ako bolo už povedať, toto je pre mňa veľmi emocionálne, pretože ja som z Bosny a Hercegoviny a uh, zažila som vojnu, takže pre mňa je otázka žiadateľov o azyl a utečencov je naozaj veľmi emocionálna. Prečítam svoj e, prejav, aby som ešte nezhoršovala situáciu týchto ľudí. Niekto, kto spal posledné tri roky v uliciach e, Bosnia a Hercegoviny, e, sa dostal do pozornosti ministra. E, minister spomenul, ako migračná kríza Bosnia a Hercegovine by sa už nemala považovať za humanitárnu krízu, ale e, mala by sa považovať za bezpečnostnú krízu. Krajina e, potrebuje viac ako 400, 400 ďalších pohraničníkov iba 7 pomoci z Európskej únie je určenej pre miestne inštitúcie eh, v Bosne a Hercegovine. A pritom tieto miestne inštitúcie čeli najväčšiemu tlaku od začiatku eh, krízy. Najviac ťažia z tejto krízy obchodníci s ľuďmi. Eh, polícia zatkla len tohto roku 95 z nich. Amerika bude musieť prestať posielať peniaze a svoju pomoc Bosne a Hercegoviny keď sa situácia nezmaní. Ďakujem. Prečnička bola prerušená. Chcela by som vás e, upozorniť, e, hovorí pani predsednička, na to, že treba dodržiavať tú jednu minútu. A teraz e, kolega z GUE. Ďakujem veľmi pekne. My vieme, ako tu dochádzalo k porušovaniu pravidel a aj vieme, ako sa správali e, zákony e, organičné som konaniu v Chorvátsku. To upozorňuje nielen na situáciu ľudských práv, ale aj na situáciu na iných hranicách, ako je Francúzsko, Talianska alebo Španielská hranica, kde tiež dochádza k porušovaniu ľudských práv. Pred e, mesiacom pohraničník v Španielsku vrátil utečencov do Maroka. Toto je porušenie rozsudku Európskeho súdu pre ľudská práva. A musím povedať, že takáto situácia porušuje ľudské práva. Okrem toho, treba povedať, že aj mimovládne organizácie e, zachraňujú ľudí v Stredozemnom mori a sú za to trestané. E, ďakujem veľmi pekne. Ďalej tu máme Glavaka z EPP. Pani Glavak z EPP, ďakujem veľmi pekne. Pani e, podpresnečka, jednou zo štyroch priorít e, chorvátskeho predsednictva je e, ochrana občanov EÚ a posilnenie vonkajších hraníc EÚ. Chorvátsko e, obhajuje efektívne a ľudské riadenie migračných trás. E, moja krajina má najdlhšiu vonkajšiu hranicu EÚ a e, chorvátske hranice sú otvorené a zostanú otvorené. Nebude tam nejaký ostatný drôt ani barikády. Chcela by som zdôrazniť, že aktivity pozdĺž eh, chorvátskej hranice sú úplne v súlade eh, s legislatívou EÚ a medzinárodnými eh, pravidlami a normami. Chorvátsko denne zažíva ľudí, ktorí nechcú zostať v našej krajine, ale chcú odísť do západnej Európy. Musíme si byť vedomi toho, že migračný problém sa nedotýka iba jednej krajiny, ale celej únie. Náš politický postoj nemusí byť taký istý, ale Musíme byť ľudskí, chceme legálnu migráciu a chceme ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz tu máme pani Arenu eh, zo strany socialistov a demokratov. Ďakujem. Právo na azyl to nie je voľba, je to povinnosť. Je to povinnosť spojená s medzinárodnými dohodami a s postavením utečenca. Tam hlavným princípom je e, e, zabranie opätovnému návratu do vlasy. Ale potom je tu článok 2, e, podľa ktorého sa EÚ zaklada na e, dodržiavanie práv, ľudských práv a demokracie. E, správa, správu hraníc treba realizovať podľa zmluv ale na to, aby obmedzili e, prítok e, migrantov. E, členské štáty neurobili nič. Uzavreli bilaterálne smluvy so, so stran, s krajinami, ktoré nielenže nemajú materiálne, ani, ale ani len legálne nástroje. Všetky reportáže nám hovoria, podmienky nie sú dodržiavané Myslíte, že tieto štáty dodržiavajú e, dohovor o utečencov a čo teda, e, majú, e, čo teda urobíte, aby to dodržiavali? Mauritánsko, Maroko, Turecko, to sú krajiny, kde sú migranti a tam by sme mali dodržiavať naše medzinárodné dohody. Ďakujem veľmi pekne a teraz kolega Kicos z EPP. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať e, Európskej komisii za e, jej snahu a za všetko, čo robí pre utečencov a migrantov, ale došli sme už do bodu, keď už musíme zmeniť dublinské pravidla a musíme zaviesť e, humanejšie zaobchádzanie s migrantmi a utečencami. Treba zmeniť eh, pravidla a treba si rozdeliť bremeno. A nie, aby krajiny prvého vstupu znášali úplne všetko. Ja viem, že je to politicky zložité, pretože mnohé krajiny sú šokované eh, po kríze eh, z roku 2015, ale to je jediný spôsob, aký môžeme dosiahnuť pozitívny výsledok. Je tu aj návrh od greckého premiéra a Ide o návrh ktorý hovorí o 4 tisíc deťoch bez prievodu. Tie by mali byť rozdelené rovnovedne po EÚ. A ďakujem veľmi pekne. A posledným rečníkom je pani Pereira z GUE. Ďakujem. Európska únia bola vždy veľkým ochradcom ľudských práv. Zažívame najväčšiu migračnú krízu všetkých čias, ako už povedalo OSN. Niektoré kritéria sú neludské a selektívne, eh, pretože príjmame niektorých a eh, odmietame iných. A tie, tí, ktorí sa navrátia eh, do zeme pôvodu, tak sa ocitnú v ozajstných koncentračných táboroch. A len posilňujeme koncept Európskej únie ako nejakej eh, o, pevnosti. Tým, že sa uzavreli kriminálne dohody s Líbiou alebo s Tureckom, tak eh, tie krajiny eh, potom vnúcujú svoje politiky migrácie do tretich krajín a podmienujú pomoc, rozvojovú pomoc um, riadením migračných tokov. Mali by sme ukončiť destabilizáciu, vmiešavanie sa do cudzích vecí tretich krajín a musíme pracovať len uh, s krajinami, ktoré uh, dodržiavajú princípy. A takto sme sa dostali na záver prejavov a chcem odovzdať opäť slovo pani komisárke Dali. Ďakujem vám všetkým za vaše vystúpenia. Z tejto rozpravy si beriem to, že dodržiavanie základných práv, ako aj princípu nevracania, je prioritou a platiť pre všetkých bez ohľadu na to, či sú v EÚ alebo mimo EÚ. Súhlasím s vami, že by voči utečencom a migrantom e, sa e, nemalo vykonávať nejaké fyzické násilie a treba zaviesť opatrenia, ktoré budú riešiť e, potreby najzraniteľnejších, hlavne detí, vo všetkých oblastiach migračných trás plne treba dodržiavať zákonné práva, to ani netreba hovoriť. My sme revidovali našu legislatívu, aby sme mali záruky a zábezpeky pri údajnom porušení základných práv. Je dôležité, aby tieto mechanizmy hrali svoju úlohu na našej strane. Komisia bude naďalej monitorovať súhlad situácie na hraniciach s právom EÚ. Naďalej sa budeme zapájať s našimi partnermi a susednými krajinami predovšetkým v Severnom e, v západnom Balkane, aby sme e, poskytli pomoc migrantom a tretím krajinám tak, aby sa nedostali do rúk e, bezohľadným pašeráckým prevádzačským sieťam. Pán Azmany, komisia sa tiež domnieva, že tie hlavné úlohy, ktoré nás čakajú na vonkajšej hranici, súvisia so situáciou členských štátov v rámci EÚ. Takže všetky tieto otázky treba riešiť spoločne. Mnohé tie otázky, e, ktoré ste dnes zniesli, ako je druhotný e, pohyb, e, kontrola hraníc, ako aj humanitárna situácia na našich hraniciach, to sú kľúčové otázky, ktoré sa budú riešiť v novom pakte o migrácii. Migrácia patrí medzi najvýznamnejšie výzvy, ktorým Európska únia čelila v posledných rokoch. Nemôžeme sedieť so založenými rukami a dívať sa na to, ako migranti v našich hraniciach trpia. Musíme sa dohodnúť, ako budeme kolektívne formovať realitu migrantov. Musíme spolupracovať, aby sme riešili tento jav, ktorý tu bude dlho tak, aby sme plne dodržiavali ľudskú dôstojnosť e, ľudí, ktorých sa to týka. Spoliehame sa na vašu podporu. Ďakujem. E, Ďakujem. E, teraz dám slovo pani Brňacovej, ktorá zastupuje radu. Ďakujem. Vážení poslanci, vážne poslanky Európskeho parlamentu, eh, nemožno pochybovať o tom, že situácia na vonkajších hraniciach eh, tá sa musí riešiť. Sme Eh, odhodlaní riešiť podmienky migrantov, hlavne tých, ktorí patria do zraniteľných skupín. Potom všeobecnejšie by som chcela eh, zopakovať, že chorvátske predsedníctvo sa sústredí na eh, aplikáciu celostného prístupu k migrantom. Robíme to na základe efektívnejšej kontroly EÚ na vonkajších hraniciach a e, na základe činnosti našej diplomatickej služby. Čo sa týka mm, tzv. zatlačení alebo teda návratov na bosnianských hraniciach, ako viete, som tu ako zastupkynia predsedníctva a nie zastupkynia nášho štátu. Ale e, ja mám pocit, že e, Chorvátsko bolo troška vykreslené negatívne zo strany týchto migrantov. Naša vláda toto zdôrazňuje, že my, e, my dodržujeme všetky podmienky a e, takisto netolerujeme žiadne nelegálne e, použitie donúcovacej sily zo strany chorvátskej policie. A takisto trestáme každý priestup, prestupok. Každý priestupok skúma hm, chorvátske ministerstvo vnútra. Môžem vás uistiť, že chorvátska policia rešpektuje bezpečnosť a dôstojnosť v ich prístupe k migrantov a takisto e, aplikuje medzinárodné a štátne právo. Chorvátsko má svoje úlohy v rámci šengenského priestoru a uh, ich úlohou je, aby chránili vonkajšie hranice pred nelegálnymi migrantmi. Čo sa týka reformy Všeobecného európskeho systému e, pre azyl, e, toto je téma, ktorá je všeobecnejšia. Musíme hľadať celostné riešenie na tieto výzvy. Bol, bola odvedená dosť veľká práca počas predchádzajúcich predsedníctiev a takisto aj v novej komisii Budeme pracovať na novom prístupe, ktorá, kde, sa bude, kde bude v rovnováhe zodpovednosť a dôstojnosť. Chorvátske predsedníctvo dúfa, že toto riešenie, tá, tento, táto výzva sa bude riešiť v novom pakte o azile. Čo sa týka situácie v Grécku, je tu aj pozitívny vývoj, pretože nová grécka vláda vypracovala nový legislatívny rámec ohľadom príjmajúcich zariadení. Vstúpilo to do platnosti 1. januára 2020. Tešíme sa, keď tento rámec vstúpi do platnosti. Eh, tento rámec má riadiť migračné toky a zároveň aplikovať vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Toto e, ukončuje našu rozpravu a môžeme sa pohnúť k ďalšiemu bodu, ktorý sa nachádza v našom programe. E, ďalším bodom je lepší internet pre deti. Teraz by som dala e, slovo pani Helene Dali zo strany komisie. Nech sa páči. You, Ďakujem, vážená pani predsedníčka, vážení členovia súčasná rozpráva je naozaj veľmi významná a e, prichádza v, právny, e, v správny čas. Chceme ubezpečiť deti a mládež, e, ktorí vyrastajú. Chceme, aby boli zodpovednými dospelými, keď vyrastú. Chceme, aby boli zodpovední online, ale aj offline Chceme, aby internet bol bezpečným priestorom pre deti. Chceme, aby toto bolo prioritou. Deti používajú internet a asi 100 miliónov z nich používajú aj sociálne médiá. Chcem pripomenúť, že jedna z týchto, jedna z, z priorít istého výboru je to, aby internet bol bezpečným miestom a e, aby deti sa mohli pohybovať v internete, ktorú bude mať etické hranice. E, komisia bola veľmi aktívna, pretože tu boli akcie, činnosti, ktoré sa týkali um, poskytovania finančných prostriedokov na to, aby bol lepší internet pre deti. Um, internet musí byť miestom plným dôvery pre deti a pre mládež my sme túto aktivitu aplikovali od roku 2012 a Um, uh, spolupracovali sme my, komisia, uh, potom uh, občianská spoločnosť, ale aj súkromné podniky, aby deti vedeli správne používať internet za, eh, zakladáme sa na Európskom dohovore eh, o právach detí. Všetky členské štáty sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Eh, internet sa nachádza v mnohých nariadeniach, napríklad e-commerce, e-obchod, ďalej detská pornografia, smernica o digitálnych službách a takisto je smernica o ochrane dát. Všetky tieto e, legislatívne texty obsahujú oceky o ochrane mládeže a mladistvých a detí. Komisia pracuje na nových e, stratégiách a tam spadajú aj stratégie detí online. Stratégie by mali ochraňovať zraniteľné e, deti, chrániť ich e, práva e, online, posilňovať ich prístup k justícii a chceme takisto zmodernizovať pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na digitálne služby a bude sa to vzťahovať na akt o digitálnych službách. Chceme, aby rovnováha v týchto textoch bola správna. Chceme navrhnúť nové opatrenia. E, chceme, aby e, členské štáty plno implementovali smernicu o e, digitálnych službách a ide o to, aby platformy na zdieľanie videí zaviedli opatrenia, ktoré budú ochraňovať deti toto e, obsahuje mechanizmy, vďaka ktorých budú môcť používateľia poukázať alebo um, e, zdôrazniť na to, že tu je nejaký pochybný obsah. A potom sa môže podať e, efektívne trestné oznámenie zo strany rodičov. Um, dáta, ktoré zozbierajú um, um, prevádzkovateľia um, takýchto platformiem, nebudú používané na komerčné účely. Uh, tam spadá aj profilovanie a reklama. Okrem toho predložíme aj uh, re, uh, akčný plán digitálneho vzdelávania, vďaka ktorému deti nadopudnú zručnosti, aby vedeli prospievať aj v tomto digitálnom svete. Čo sa týka súčasného akčného plánu digitálneho vzdelávania, komisia podporuje projekty v školách, aby sa zlepšila e, mediálna gramotnosť a, e, medi a digitálne zručnosti. Napríklad e, kampaň za bezpečnejší internet sa dostala až k 13 miliónov mladých Európanov. A Ďalšia aktivita, e, do tej sa zapojilo 4,5 milióna ľudí, e, predstavovalo to 72 aktivita činností, ktoré sa konali v školách. Komisia chce aktualizovať tento plán a sústrediť sa na, e, literál, na, pardon, na mediálnu gramotnosť chce pomôcť deťom a mladým dospelým, mladistvým, mladistvím, aby nadobudli potrebné stručnosti. Čo sa týka e, lepšieho internetu pre deti, teda tejto stratégie, komisia formálne konzultovala hlavných aktérov, aby ohodnotila relevantnosť tejto aktivity. Aktéry e, sú e, E, boli členský, členské štáty, ale aj um, e, spoločno, um, e, asociácie občianskej spoločnosti. Výsledkom je ten, že potrebujeme holistický celostný prístup. Ide o šikanu na internete, nenávisné prejavy, nelegálny obsah a um, využívanie technológií. Aká akákoľvek aktualizovaná tejto stra- aktualizovanie tejto stratégie um, um, bude potrebné v budúcnosti, pretože ekosystémy sa vyvíjajú a deti sú jednými z po, najčastejších používateľov um, týchto technológií. Um, budeme e, musieť e, vypracovať štúdia, ako sa tieto stratégie implementujú v členských štátoch a e, počkáme si aj na výsledky projektu, ktorý podporuje spoluprácu medzi priemyslom a orgánmi členských štátov. Ide tam o to, aby sa odstraňovali obsahy s detskou pornografiou z internetu. Takže čo už teraz môžeme anticipovať je toto. E, keď budeme pracovať v tejto oblasti, budeme mať spravodlivú rovnováhu medzi ochranou a e, opatreniami pre e, deti a mladých ľudí a to aj v oficiálnom vzdelávaní. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše komentáre. Ďakujem. A teraz v mene politických skupín za EPP. Pani Kopač, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, e, pani e, predsednička, vážená pani komisárka. E, skoro 90 adolescentov EÚ má prístup k internetu. To je generácia, ktorá, sa nepa, nepo, ktorá si nespomína na analogovú dobu. Deti a Mládež e, v súčasnosti stále častejšie čerpajú zábavu, ale aj iné poznatky z telefónu a nie z kníh alebo z rozhlasu. Toto prináša obrovské zdroje. E, títo mladí nadobúdajú zručnosti, to je pravda, ale na druhej strane to prináša um, výzvy, pre uh, deti s postihnutím. Je to šanca pre deti s postihnutím. Ale na druhej strane sú tu uh, hrozby, na ktoré deti ani rodičia nie sú pripravení. Obávam sa totiž, že deti sú ponechané uh, sami sebe, keď sa potýkajú s problémy, ako, s problémy, ako sú napríklad nenávisné prejavy, šikana v sociálnych médiách a týka sa to obetí aj pachateľov ehm, a takisto aj počítačových e, hier. Ako koordinátorka Európskeho parlamentu pre práva a pre detské práva počítam e, s tým, že komisia bude revidovať súčasné predpisy a zohľadní aj súčasné obavy detí, mládeže a takisto aj dospelých. Ďakujem. A teraz má slovo pani Miriam Dali za SAD. Grazie, chair, komisáriu. Fizmin kont namel program žurnalistu. Ďakujem. Spolu s mojim tímom sme sa zaoberali e, bezpečnosť detí online a jedna z participantiek mala 14 rokov a chcela e, četovať Eh, v jednej miestnosti a za pol eh, hodinu eh, sa jej prihlásilo 30 mužov, ktorí sa s ním chcelo stretnúť, niektorí majú 60 rokov. A takisto 5 z nich prišlo, aby sa stretlo s týmto 14-ročným dieťaťom, ale keď videli, že tam je kamera, tak ušli, pretože vedeli, že robia niečo nesprávne. A ja toto uh, uvádzam preto, pretože deti sa veľmi často môžu ocitnúť v pasci a neuvedomia si to. Uh, my uh, počúvame, že deti majú teraz všeobecnú náklonnosť všetkému, ku všetkému, čo je online ale sú stále exponované nebezpečenstvám. Musíme viesť e, informačné kampane s rôznymi prevádzkovateľmi, e, s telefónnymi prevádzkovateľmi a s prevádzkovateľmi digitálnych platformiem. A e, najlepší záujem detí musia ochraňovať rodičia, ale aj orgány, ako aj Európska komisia, lebo všetci môžeme potom zabezpečiť, aby internet bol bezpečné miesto pre deti. E, keď e, ochraňujeme deti na ceste do školy, tak musíme ochraňovať deti aj e, online. Ďakujem. Teraz má slovo pani Tom. Jeden Najpol minúty. Ďakujem, pani predsednička. Keď bola ohlásaná táto diskusia, vyjadrila som zájem sa vyjadriť. Počas ostatného legislatívneho obdobia som e, sa podielala na e, legislatívnych aktivitách tejto oblasti. E, veľkým sklamaním bolo, E, e, keď som zistila, že posledný krát, keď e, um, komisia sa zabrala toto tému, bolo v roku 2011. Pred desiatimi rokmi sme boli pred fragmentáciou trhu a FMS sme prijali pred dvoma rokmi, kde mali byť veci definované ohľadom detí členskými štátmi. V roku 2019 komisia ohlasila vytvorenie novej expertnej skupiny zameranej na, za, na bezpečnejší internet pre deti. Takže trvalo to 8 rokov, kým sme sa skoordinovali. Pracovná skupina expertov sa zadala povedala trikrát, ale zďaleka ešte nemáme riešenie. Zabudli sme na dve dôležité veci. Poprvé, deti rýchlo rastú a my musíme na to reagovať. 10-ročné vajatanie znamená jednu generáciu v škole. Po druhé, e, nemôžeme riešiť systémový problém, systematický E, systematický problém projektovým riešením. Je, je dôležité si uvedomiť, že na internete sa e, e, zmiešavajú rôzne problémy. Je dôležité, aby Európa venovala pozornosť aj vzdelávaniu detí na každej škole s dobrými učiteľmi, dobrou osnovou, s dobre stanovenými kritériami a systém hodnotenia. Čo sa však deje v realite? Sú členské štáty, kde 60 škôl nemá internetové prepojenie. Ako ako chcete vzdelávať. Musíme konať, musíme konať rýchlo. Nestačí len zasadať v pracovných skupinách, musíme sa dostať do škôl. Inak o 8 rokov opäť budeme len konštatovať, že sme to nezvládli. Ďakujem. V mene ID má slovo pán Fest keď sa objaví nejaký problém na horizonte, zdá sa, že, že internet je pritom. E, a e, štatistiky e, aj učitelia potvrdzujú, že využívanie internetu nahlodáva sociálne kompetencie, deti tlsnú a stráca sa ich koncentrácia. No a jednoducho aj utlmuje e, e, to aktivity mozgu. A potom sú aj ďalšie hrozby internetu. Je to, je to vlastne e, aj vystavovanie nepravdivým informáciám, je to vystavovanie klamstvu, pornografii, je to vystavovanie šikane a tak ďalej. A jednoducho kde deti prichádzajú o čas, ktorý by mohli vinovať krajším veciam a EU e myslí len na e, internetový e, priemysel, ktorý oslovuje deti v čoraz mladšom veku. Sice chránime deti pred alkoholom a pornografiou, mali by sme ich chrániť aj pred tým, čo ich úplne dokáže zblbnúť. Ďakujem pekne. Za zelených pán Kolaja. Ďakujem, pani predsednička. Bezpečný internet pre deti je nevyhnutný. Bez pochyby deti by mali sa cítiť bezpečný, keď, bezpečné, keď sú online. Mali by využívať internet na učenie sa, aby zvedavosť uspokojovali. Ale keď som, som, sa pozerám na internet, tak zistujem, že e, e, e, diskusie sa často točia okolo toho, ako ako umelá inteligencia môže byť využívaná na to, aby sme odstraňovali eh, mm, mm, z internetu eh, prístup detí k stránkám, kde, ktoré sú zamerané na zneužívanie detí. My sme tu zákonodárny zbor a Nesmieme predpokladať, že umelá inteligencia je tým spásonosným riešením všetkých problémov. Som veľmi rád, že komisii, zastupňa komisie sa zmienila o, o vzdelávaní. Budúce iniciatívy komisie týkajúce sa bezpečnejšieho internetu by sa mali zamerať na vzdelávanie a technický rozvoj detí. To znamená nevyužívať nástroje len jednej firmy, ale podporovať riešenia, ktoré sú na základe interoperability a diverzifikovaného softveru. Ďakujem. A teraz má e, slovo e, pán Peletie. Ďakujem, pani predsedníčka. 75 e, detí v Európe, v Európe používajú internet. Eh, je to úžasný nástroj otvárania sa svetu, ale je to hlavne eh, nebezpečný priestor. Máte pravdu, pani komisárka, keď hovoríte, že musíme chrániť eh, naše deti, ktoré sa stretávajú so špecifickými rizikami. A teším sa, mm, že, bojujeme proti šikane na internete, balenie mladých dievčat starými mužmi. Máte pravdu a vo vašom oznámení ľutujete, že mladí ľudia len spotrebujú, konzumujú na internete. Máte pravdu, ale ja by som išla ešte ďalej. Uh, sú totiž reklamy, ktoré ukazujú našim deťom konzumný spôsob života, ktorý je strašne materialistický. Pani komisárka, vo, vašej, vo vašom oznámení, ktoré uh, tu mám, Eh, eh, apelujete na, eh, na to, aby k digitálnemu priestore bol prístup pre všetkým. Vôbec nehovoríte o handicapovaných ľuďoch a mali ste využiť túto možnosť, aby ste nám hovorili o tom, že potrebujeme vytvoriť inkluzívny digitálny priestor. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Spiraky za EPP. E, ďakujem za slovo. E, vážená pani komisárka, ja, som, ja nepochybujem o tom, že e, polovice mladých ľudí vo veku 11 až 18 už boli vystavení buď kyberšikanie alebo zavadzajúcim správam, ako ambasadorka pre e, e, bezpečnosť bezpečnejší internet pre deti. Ja sa stretávam so študentami a žiakmi v Grécku a vyzývam ich k tomu, ako sa chránia, keď vstupujú na internet a e, som som príjemne prekvapená, že deti majú o tom predstavu, ale potrebujú ešte pomoc, našu pomoc pri používaní technológie. Existujú firmy, ktoré sú aktívne pri, pri výrobe eh, hier, aplikácií, eh, majú možnosť eh, zvýšiť bezpečnosť, odhalovať kanú, ktoré sú vystavené deti a na to by sme sa mali zamerať a to by sme mali financovať. Zároveň si musíme uvedomiť, že je, je potrebné informovať, rozbehnúť informačnú kampaň, znamená nielen na deti, ale aj na rodičov. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Benifej za socialistov. Ďakujem, pani predsednička. Mladé generácie považujú internet za dôležitý životný priestor. Môže to byť priestor, kde sa osamostatňujú títo ľudia, napríklad Fridays for Future. Musíme vytvoriť také podmienky, aby svet online bol bezpečný pre mladých ľudí, pretože niektoré fenomény E, sa zvyšujú napríklad rozširovanie e, detskej pornografie, revenge porn, e, šikana na internete. Máme dočinenia z oči v oči obrovským a ťažkým zážitkom, ktoré vedia potom vedú potom k traumatizmu. Musíme zlepšiť digitálnu gramotnosť, zodpovedné používanie internetu, kvality, kvalitné produkty zábavy. Môžeme posil, posilniť nástroje, ktoré um, odstraňujú uh, zlý obsah z internetu. Počas minulého volebného obdobia som uh, prezentoval návrh zákona, ktorý bol schválený v Taliansku. Išlo o cyberšikanu. Myslím si, že toto je relevantná záležitosť a musíme si vymieňať uh, dobrú prax. Uh, Samozrejme, ide o prácu medzi um, občianskou spoločnosťou, verejnými orgánmi aj súkromným sektorom. Ide o to, aby sme bojovali proti uh, zneužívaniu. Nemôže to, byť zasa nejak, nemôže to byť zasa nejaká výzva, kde my ako zákonodarcovia urobíme krok uh, vzad. Mu, na to potrebujeme uh, hneď akciu a teraz. Ďakujem. Slovo má pán Ressler za EPP.

Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. V tejto digitálnej ére je ešte viac dôležité chrániť dôstojnosť detí a chrániť ich pred zneužívaním online. Internet je rozhodne mocným nástrojom, ktorý ponúka obrovské príležitosti, ale zároveň prináša rizika. A len pri e, správnych e, e, ochranných mechanizmoch dokážeme chrániť deti pred nenávisnými prejavmi alebo kyber šikanov. Takéto poistky môžeme zabezpečiť, ak sa pod, pod, pridajú ruku k dielu všetky zainteresované strany, aj zákonodarcovia, aj e, e, internetové firmy, ale rovnakú, rovnako silnú úlohu majú aj rodičia, pretože deti sa obracajú na svojich rodičov, keď narazia, narazia v online svete na problém. Máme povinnosť postarať sa o bezpečnejší online priestor v rámci ktorého môžu deti bezpečne rozvíjať, sa rozvíjať, vzdelávať a, a zlepšovať komunikáciu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Agil Saliba za socialistov. Vážená pán predsedajúca komisárka Dali, e, internet ponúka príležitosti, ale zároveň prináša mnohé rizika práve pre zraniteľných používateľov, a to najmä deti v online svete deti e, môžu byť a často sú vystavené e, škodlivému obsahu a správaniu. Je to sexuálne obťažovanie, detská pornografia, e, kyberšikana alebo seba poškodzovanie. Dnes deti žijú v úplne inej digitálnej realite a vstupuje do všetkých oblastí života, v oblasti hier, vývoja, vzdelávania sa a socializácie. Máme nástroje, ktoré môžu pomôcť deťom vysporiadať sa s rizikami eh, internetového sveta. Ja sa ale pýtam, máme správne nástroje, eh, ochranné mechanizmy, eh, bezpečnostné mechanizmy, aby sme chránili naše deti. Máme morálnu povinnosť zabezpečiť lepší internet pre naše deti a pripraviť ich pre čo raz viac pre svet, ktorý je plnší a plnší internetu. Je dôležité sa popasovať s novými digitálnymi hrozbami a postarať sa a o internetovú bezpečnosť sieti. Teraz má slovo pán Kim Poropulos za EPP. Ďakujem za slovo. Včera bol Svetový deň bezpečnejšieho internetu. Ako psychiatr e, som naplnený obývami. V Grécku jedno z piatich detí zažilo harasenie na, na internete, videli obsah, ktorý nikdy nemali vidieť a um, boli vystavené od šikanovania až po finančné podvody. Mnoho detí nám prezradili, e, že že to spôsobilo istú izoláciu, pocit izolácie. E, rodiči ponichajú e, deťom mobilný telefón, aby mali od nich pokoj. Musíme prinútiť e, veľké internetové firmy, aby, a softverových vývojárov, aby bol software, ktorý chráni deti k dispozícii zdarma. Musíme mať Európsku sadu nástrojov, ktorá je na toto orientovaná. Musíme e, e, robiť osvetu medzi ľuďmi, aby vedeli, aký čas je primeraný, zdravý čas alebo doba strávená na internete. Ďakujem pekne. A tým uzatvárame zoznam rečníkov a teraz prejdeme do spontánnej rozpravy. Máme tu šest rečníkov, uchádzačov o slovo. Vypočujeme si každého z nich. Prvým rečníkom je pán Negresku za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. E, pani predsedníčka, musíme vybudovať bezpečnejší internet pre naše deti. Potrebujeme partnerstva s poskytovateľmi, e, s tvorcami obsahu, so sociálnymi médiami, aby sme mali osvedčené postupy riešenia a ochranné mechanizmy, aby internet bol bezpečnejším priestorom. Nedávna štúdia v Rumunsku e, potvrdila, že jeden z trioch detí medzi vekom 9 a 16 boli vystavení z kyberšikane. A toto je fenomén, ktorý naberá na intenzite. Temer polka detí E, s tým nerobila nič, s tým, že e, sa to nejako utrasie. E, Niektorí, niekedy dospelí publikujú osobné údaje svojich detí v presvedčení, že je to bezpečné. Ako povedala komisia, treba podporovať digitálne vzdelávanie, vzťahovať do procesu zainteresované strany školy, rodičov, mladých ľudí, aby sme predchádzali takýmto situáciám. Je to dobrá iniciatíva zo strany komisie a ja som presvedčený o tom, že internet bude bezpečný patričným priestorom, ako budeme patričným spôsobom používať. Teraz má slovo pani Lukačievska. Pani mm, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako ukázali prieskumy v mnohých krajinách, aj 10-ročné deti sú nezávislé online a malé deti majú prístup k internetu. A myslím si, že sa nám to nepodarí zastaviť. Počuli sme psychologov a psychiatrov, hovoria, že príliš veľa hodín strávených na internete e, znamená, že tieto deti sa nevedia poriadne socializovať, nemajú e, dostatok kontaktov so svojimi e, rovestíkmi, čo je škodlivé pre vývoj mladých ľudí. Musíme preto urobiť všetko, čo je v našich silách, aby naše deti boli bezpečné v online svete a aby obsah bol prispôsobený ich veku. Som si istá, že je tam veľa zaujímavých vecí pre mladých ľudí na internete, ale je tam aj problém nenavistných prejavov, pornografie, mobbingu, pedofilie. To všetko je tam a preto držím palce e, všetkým tým iniciatívam, ako je aj iniciatíva o e, lepšom a bezpečnejšom internete pre deti. E, za tým by mali nasledovať mnohé informačné kampanie, mnohé podujatia, ktoré sa zamerajú na to, aby naše deti boli bezpečné v internetovom svete. A naozaj držím palce aj Európskej komisii, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby

Vážená pani komisárka, pani predsednička, kolegovia, ehm, musíme sa snažiť dosiahnuť bezpečný internet na národnej a európskej úrovni. Nechcem opakovať všetky praktiky, všetky internetové rizikové vízy. Pani komisárka, súhlasím s vami, že implementácia revidovanej smernice o audiovizuálnych službách je celoeurópskym nástrojem na zlepšenie ochrany detí a my ako poslanci musíme dohliadnúť na implementáciu našich národných e, legislatívach. Najúčinnejším nástrojom je ale prevencia. To znamená, že musíme naučiť deti správať sa bezpečne. Potrebujeme mať vzdelaných učiteľov aj rodičov, ktorí budú dobre viesť deti a tiež vás tu chcem upozorniť, pani komisárka, na celý rad veľmi zaujímavých a účinných programov, ktoré vyvíjajú naše univerzity, napríklad v Českej republike Olomocká Univerzia Palackého, univerzita, ktorá vyvíja vzdelávaciu aplikáciu